privítať podpredsedničku komisie, pani Mogheriniovu. A prechádzame na ďalší bod programu. A síce pôjde o vyhlásenie vysokej predstaviteľky, čo sa týka situácie e, v Demokratickej republiky Kongo. Vážená pani predsedníčka, máte slova, ste pripravená. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som vám poďakoval za túto možnosť vymeniť si názory ohľadom situácie v Demokratickej republike Kongo. Ako viete, Európska únie e, je pevným sústavným partnerom Demokratickej republiky Konga a sme takým partnerom už 15 rokov. V roku 2006 poskytli sme gro e, e, financií pre organizáciu prvých demokratických volieb v dýnach tejto krajiny a táto krajina bola medzi našimi hlavnými prioritami počas ostatných desetročí. Týka sa to dvoch eh, vojenských operácií, snahy podporiť reformu bezpečnostného e, e, e, sektora. Máme tu dve misie a spoluprácu v oblasti zdravotníctva, ciest a riadenia prírodných zdrojov. Dnes veľmi nás nepokojuje neistota ohľadom voleb, vrátanie komunálnych voleb v roku 2016, ako aj parlamentných E, a prezidentských volieb najneskôr v roku 2016. Najnovšie rozprávy ohľadom volebného zákona e, e, vyústili do násilnosti obetí počas tohto ťažkého obdobia. Vyzývame všetky politické síly, aby hľadali zhodu, aby prispeli k upokojení situácie Najmä žiadame vládu, aby prejavila zdržanlivosť, aby vytvorila voľný politický priestor, umožnila eh, pokojné viedrenie názorov predpokladom organizácie eh, sčítané ľudu pred voľbami do legislatívu a prezidentskými voľbami eh, už neexistuje. To znamená, že bude možné zorganizovať voľby v ústavnom rámci. To je pozitívny krok, ktorý vítam a viem, že niektorí z vás ste sa viedrili obdobným e, obrazom, spôsobom. Avšak rešpektovanie ústavy netýka sa iba e, rešpektovania termínov, e, sloboda viedrenia, médií, právo na pokojné zhromažďovanie, rešpektovanie práva opozícií. To sú všetko nevyhnutné zložky demokracie. Všetky tieto prvky budú súčasťou nášho dialogu s kongoleskou vládou s tým, aby sme sa pokusili o zniženie napätie v politickej sfére. Veľmi dobre si uvedomujem a zdieľam znepokojenie e, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o situáciu doktora Denisa Mukwegu e, v nemocnici a musím povedať, že som mala e, čest, keď v tejto miestnosti minulý november počúvala jeho inšpirujúce slova pri príležitosti udelenia mu Sacharovej ceny. Bolo mi cťou, že E, pri tej príležitosti som mala s ním veľmi dobré stretnutie a hľadali sme možnosti spolupráce na konkrétnych projektoch. Chcel by som potvrdiť, že Európska únie veľmi pozorne sleduje situáciu ohľadom jeho fyzickej bezpečnosti ako ochrance ľudských práv. Tak ja som požiadala svojho e, zastupcu v Kinshase, aby sa zaujímal o spor medzi e, kongoleskou vládou a nemocnicou. E, treba e, dosiahnuť e, priateľnú zhodu medzi týmito dvomi inštitúciami voľby, ktoré vyústia do mierového odovzdania moci, sú kľúčové z hľadiska stability a miera mieru treba neutralizovať všetky ozbrojené skupiny na východe Konga. V tomto smere sa podarilo dosiahnuť značný pokrok vďaka snahám Manusku a kongolejských irackej armády. Napriek tomu zostávali dôležité problémy. Napríklad býval eh, hnutie X-23 eh, a vlády eh, Republiky Kongo a Rwandy musia posilniť snahu o odzbrojenia a rehabilitáciu bývalých vojakov povstalecké skupiny ohrozujú dlhodobú stabilitu tohto regiónu. Napojení e, na genocídu v Ruande e, to znamená obrovské utrpenie a kazie vzťahy medzi Kongom a Ruandou. Podpora OSN e, poskytuje jedinečnú príležitosť vyriešiť jeden z kľúčových problémov tohto konfliktu hnutie odporu dostalo dostatok času, aby pokojne odovzdalo zbranie. Minulý január sme tom rokovali na Rade pre zahraničné veci a všetky 26 členských štátov e, prijeli e, závery rady, kde uvádzame, že teraz je e, najväčší čas pre vojenskú operáciu. Napriek tomu vyzývame MONUSCO a FRDC, aby chránili civilné obyvateľstvo a rešpektovali o humanitárne práva. Chcel by som ešte raz e, podporiť, že podporujeme účasť OSN. E, to e, zahrňa snahu Manusku a všetkých krajín, ktorí prispeli svojimi vojakmi, ako aj osobej angažovanosti špeciálneho vyslanca OSN pre oblasť Veľkých jazier. Vážne kolegovia, chcel by som zdôrazniť, že E, chcem e, e, spolu s vami rozťať spojivko medzi konfliktom a využívaním nerazných bohatstiev. Spolu s komisiou aj moje predchodkynia vyhlasila, že treba zodpovedne využívať nerastné suroviny a v súčasnosti e, zvážujeme o návrhu nariadenia v tejto súvislosti. Napokon by som chcela spomenúť, že Európska únia už dlhodobo je e, angažovaná v Kongu a snažíme sa o zachovanie prírodných parkov, e, vrátanie parku Vironga, ktoré e, patrí do svetového dedičstva UNESCO budúcnosť tohto parku je hrozená e, možnosťou ťažby ropy do budúcnosti. Chcel by som vás ubezpečiť, že budeme veľmi pozorne sledovať na rozhodnutie na úrovni e, e, Konga, ktoré by mohli ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť tohto parku. Záverom by som chcela oznámiť, že som dala mandát koordinátorovi OSN E, v tomto regióne, e, aby spolu s našimi e, veľvyslancami preskúmali situáciu v Kinshase. A teším sa za pozornosť a netrpezlivo čakám na vaše dnešné vystúpenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka, teraz za politické skupiny. Pán Stier, dve minúty ako prvý za EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca problémy v Konskej demokratickej republike nie sú nové. Pani vysoká predstaviteľka, sú to problémy ako využívanie nerastov a ilegálne financovanie vojenských skupín, ďalej znásilňovanie žien, ako aj problém selektívnej justície. Doktor Mukvedes teda jeho nemocnica bola zavretá potom ako kritizoval úrady. No príčiny všetkých týchto problémov treba hľadať v nedostatočnom fungovaní inštitúcií, v nedostatku princípov právneho štátu a vo veľkej korupcii. Problémy v Kišase vznikli preto, že sa malo meniť volebné právo teda pred ďalšími voľbami bolo evidentné, že Kabila mal na základe volie postať pri moci, preto je mimoriadne dôležité, aby sme podporili demokratizáciu ako aj procesy vedúce k ďalšej demokracii v tejto krajine a spolupráca v oblasti rozvoja, aby, to bola inklu- aby tu boli inkluzívne demokratické inštitúcie. Myslím si, že musíme navyše, navyše sa usilovať tak z hľadiska rozvojovej politiky, ako aj teda celkovej politiky Európskej únie. To by mala byť jeden z hlavných signálov, ktoré máme vyslať. Rada by som dodala, že napriek tomu, že dnes máme autoritatívnu vládu na čele s Kabilom a s jeho otcom predtým, a korupcia ostáva hlavným problémom Čiže tá výstavba inkluzívnych inštitúcií napomôže k zlepšeniu situácie na dve minúty. Má slovo pani Genče. Vážený pán Vážená pani predsedajúca, voľby v, v Demokratickej republike Kongo majú veľký význam. A to nie len pokiaľ ide o stabilizáciu v tejto krajine, ale takisto pokiaľ ide o rovnováhu celého regiónu Veľkých jazier nesmie sa trpieť, že dôjde k odročeniu volieb. Nesmie sa dopustiť, aby nefungovala demokracia. 10 tisíci ľudí bolo brutálne zavraždených, pretože právom protestovali proti zmenám volebného zákona a ústavy. Mnohí demonstranti boli zatknuté a my voláme po ich prepustení. Ďalej mnohé nesprávne kroky voči ženám, ďalej legitímnosť tejto dem- tejto demokratickej konkurencie spôsobom, ako predísť konfliktom. To očakávame od súčasných vodcov v Kongu a to je to, čo Európska únia podporovať má v kontexte skutočnosti, že nesmie dochádzať k porušovaniu ľudských práv. Teda ani Hák, ani medzinárodnom spoločenstve a preto podporujeme misiu v prospech konzolidácie a zabezpečenie mieru v celom Kongu. No a chcem povedať ešte niečo. Hambím sa, pokiaľ ide o tragédiu, teda tých 29 migrantov prišlo o život v blízkosti Lampadúzy. To sú ďalšie ľudské životy, ktoré sa zapísali do zoznamu detí a dospelých, ktorí boli vinní iba tým, že chceli viesť lepší život. Pán Mišel, dve minúty. Ďakujem pekne. Na úvod by som vám chcel, pani vysoká predstaviteľka, pogratulovať k tomu veľmi dobrému súhrnu alebo zhrnutiu, e, ktorý, ktoré dobre vyjadrilo váš vzťah ku Konskej demokratickej republike. E, chcem povedať následovné. Poprvé, treba, aby prezidentské voľby, ktoré sú aj dvoryhodné, sa uskutočnili v tých termínoch, ktoré boli pôvodne uvedené. Pán Habemalu, eh, eh, jednoducho eh, musí dostať požiadavku od medzinárodnej spoločnosti, aby naozaj e, ten časový harmonogram e, bol nastavený tak, aby najskôr do roku 2016 toto bolo e, zorganizované. A potom ten článok 8, kde sa písalo o tom, že o tri roky neskôr sa tie voľby až môžu uskutočniť, to musí byť považované za neakceptovateľné. A potom E, samozrejme, tie voľby a tá predvoľná kampaň musia e, prebiehať bez e, nejakého organizovaného násilia, bez nejakej atmosféry, strachu. Sloboda prejavu, sloboda médií, sloboda tlače, sloboda zhromažďovania, na to sú základné ústavné práva, ktoré občania majú. Nesmú byť ľudia zadržaní, nesmú byť uväznení. Bohužiaľ to sa momentálne v krajine deje. Potom, pokiaľ ide o tie vojenské jednotky, ktoré v krajine existujú, ktoré bojujú proti rvanskej e, tým spomeným rvanským jednotkám, tak e, treba e, povedať, že tieto nevyriešené genocidálne záležitosti v regióne majú veľmi vo vzťahu k najmä k Rwande taký nepríjemný náboj alebo potenciál potom e, platí to, že takým spôsobom sa e, v tejto krajine e, narába s deťmi a so ženami, proste to, čo sa nám všetko stalo, je hroze. Veľmi dobré, toto bolo tiež spomenuté. Nie je možné, aby naďalej dochádzalo k takomuto zastražovaniu. A teda e, mohlo by byť vytvorené nejaké observatórium spoločne s OSN a EÚ, kde by sa verifikovalo to, či ľudské práva v e, tejto krajine sa naďalej dodržujú. Ďakujem pekne. Prepašte, ale musíme dodržovať čas. Ďalej, pani Sandra Rodríguez, jedna minúta. E, gracias, presidenta. Ďakujem pekne. Ja by som tu chcela opäť raz e, zdôrazniť, že každý konflikt, ktorý analizujeme alebo o ktorom diskutujeme tu v parlamente, vždy priamo je napojený na záujmy nadnárodných spoločností a západných veľmocí, pokiaľ ide o drancovanie prírodných zdrojov týchto krajín. Takisto chcem povedať, že v prípade Konskej Demokratickej republiky e, je tu dôležitá strategická e, významnosť tejto krajiny z hľadiska geografického. Je to veľká krajina, má veľké e, minerálne zdroje, či už ide o ropu, či už ide o diamanty, či už ide o vodu nakoniec a tak ďalej. Je to pritom veľmi chudobná krajina napriek e, tejto paradoxnej e, skutočnosti. Čiže e, treba začať naozaj hovoriť o tom, že tieto nadnárodné spoločnosti e, stade by mali odísť, aby e, samotné národy, v tomto prípade tento národ sám si rozhodol, akým spôsobom sa s ich e, vlastníctvom, s ich bohatstvom e, bude e, narábať. A samozrejme ženy a deti tí, toto sú tie skupiny obyvateľstva, ktoré za každým e, najviac na to e, doplatia. Pani Sargentini, nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne. Ostáva iba jeden e, rok e, pred voľbami a e, zatvárajú sa e, sociálne sieti, dochádza k násiliam. Hovorím, že do voľby ostáva iba rok, pretože E, musíme e, vytrvať a e, povedať, že dva funkčné obdobia pre Kabilu musia zostať iba dvomi. Musíme sledovať to, čo sa deje v Konskej republike a z obrancov ľudských práv. Musíme ich brániť. Takisto Mali by sme e, e, vyriešiť legislatívu, e, pokiaľ ide o konfliktné nerasty. Táto legislatíva musí byť účinná, táto legislatíva musí byť záväzná pre všetky výrobky a to bude znamenať aj dlhodobú držateľnú ťažbu v konfliktných zónach. Ako môžeme vytlačiť vojnu, keď zároveň umožníme na tomto konflikte zarábať? Takže, pani e, komisárka, čo urobíme, aby táto legislatíva bola záväzná a účinná? Keďže trošku meškame, neakceptujem e, postup podľa modrej karty, ospravedlňujem sa. A teraz pán Karver, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Konská demokratická republika je klasickým príkladom eh, západných politik, politiky, ktorá eh, je nepriateľná eh, pre krajiny Západnej Afriky, ktoré sú iba pešiaky na kolbišti. Vracame sa k obdobiu studenej vojny kráľa Leopoldu, Leopoldu II, ktorý využíval túto krajinu bohatú na minerály ako svoju vlastnú Teraz e, africké e, e, ozbrojené síly by si mali, sa mali zodpovedať ohľadom svojho počínania. Je to viac ako 500 obvinení z porušenia ľudských práv a za týchto okolností General Mobrino je stále veľkým dôstojníkom podľa bojujúcim proti FDLR či e, naozaj pri e, skutočnej kontroli bude môcť e, zostať pri velení v čase, keď nastúpe nová kapitola v dýnach tohto nepokojného regiónu. Pani Gabriele, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážna pani e, vysoká predstaviteľka, napriek tomu, že veľmi mi záleží na Konskej demokratickej republike, nie som e, rada tomu, že iba dnes sa tomu e, e, venujeme. Rozhodnutie o volebnom e, zákone neobnoví dôveru. E, predovšetkým ide o publikáciu plného e, e, kalendára podľa e, výsledkov sčítania ľudu po uplynutí 8 mesiacov nemáme žiadny pokrok. Vláda a nezávislá volebná komisia nemôžu sa nadalej navzájom obviňovať. Navyše, dôležitým pre volebný cyklus je dialog medzi politickými stranami. Musíme ho podporiť, či už pôjde o pracovné skupiny alebo na ďalších fórach. Treba zabezpečiť diskusie medzi jednotlivými stranami pre obnovu dôvery. A tretia dôležitá poznámka, implementácia eh, dohody Začiatok e, e, vojenskej operácie proti FLR bude mať e, výsledky, ak dosadneme pokrok podľa rámcovej dohody a všetky zúčastnené musia sa zhostiť svojej zodpovednosti a treba zabezpečiť e, istoty pre pani Bekvego, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti v nemocnici. To musí zostať e, e, prioritou nielen pre Vanovsko, ale aj pre všetky ozbrojené zložky Konskej demokratickej republiky. Pani Rejna, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, ďakujem za váš výklad. Súhlasím s tým, čo povedal kolega Michel, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania, ako dodržiavanie ľudských práv, ako pokiaľ časový plán volieb. Chcem podporiť pozorovacie, monitorovacie miesto, ale máme iné nástroje, napríklad nástroj medzinárodného obchodu. Dnes diskutujeme vo výbore INTA o, otázke, o otázke nerastov, ktoré podnesujú konflikty v tomto regióne. Návrh komisie podľa mňa nie je dostatočný, je príliš zdržanlivý, takže parlament musí preziať zodpovednosť je tiež dôležité, aby sa žiadali kroky v tomto ohľade. Nemali by sme ostať iba pri problémoch ľudských práv, ale musíme využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme niečo spravili proti týmto prístupkom, proti ľudským právam. Ďakujeme. Pán Bagasov, jedna minúta, prosím. Ďakujem veľmi pekne podporujem. Takisto tieto návrhy pána Mišela sú veľmi rozumné. A takisto práve to, čo povedala naša kolegyňa predrečníčka, Doktor Vogvebe dostal, Nobel, eh, dostal Zacharovú cenu, to sme už počuli. No a ide v podstate o to, aby eh, ukazuje sa tu snaha prejavovať veľké násilie voči deťom a pán Mokvebe nás požiadal, aby sme dodržiavali dohodu za Addis Abeba. Je to veľmi dôležitá dohoda, ktorá bola uzavretá pred dvomi rokmi a teraz očakávame, že budú voľby v 2016, takže týmto sa zasadzujeme za ľudské práva. Organizácie Spojených národov sa vyjadrila, že aj Európska únia by mala konať aby boli možné voľby a preto navrhujem, podporujem to, čo povedal pán Mišel, pani Valenciano. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Patrím takisto k tým, čo tvrdia, že v republike Kongo treba konať my sme sa rozprávali e, s kolegom Ogiemom a je dôležité, aby sme poskytovali ochranu. Od decembra sa situácia nezlepšila. Stále dochádza ku zastrašovaniu SMS-kami, telefonátmi a bezpečnostná situácia jeho osoby priamo, ako aj nemocnice je veľmi závažná. A, vypočúvame tieto slova, jeho slova opätovne v našom svedomí a v našich mysliach je na čase, aby aj tento parlament sa chopil opatrení, ktoré, ktoré budú reštriktívne. My predsa nemôžeme ho jednoducho nechať padnúť vzhľadom na tieto bezpečnostné nedostatky voči jeho osobe a pacientom. V ostatných mesiacoch poukázal na to, že dochádza stále k väčšiemu násiliu, napríklad aj pokiaľ ide o deti, ktoré sú mladšie ako 5 rokov a vláda v Kongu neurobila vôbec nič. Takže je dôležité, aby sa tu uskutočnilo vyšetrovanie v medzinárodnom meradle. Čiže vyšetrovanie s priamým zapojením Európskej únie za mier a stabilitu v Kongu a takisto pokiaľ ide o e, náš prísľub, pretože on nás o to požiadal a polovica parlamentu súhlasila. Pán Guerrero Salom Enrik. Ďakujem pekne pokiaľ ide o represiu e, v tejto krajine, tak len milý mesiac e, spôsobila smrť e, vyše 40 ľudí. To je dramatická situácia, ale to je iba malá časť z tých tisícov mŕtvych a pol milióna ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, keď do, k tomu e, zarátame aj tie, to násilie, znásilnenie a tak ďalej, e, to všetko je realita a plus tomu treba pridať aj tá perzeku, tú e, opozičných lídrov, lídrov a takisto aj e, občianskej spoločnosti mm, vo všetkých ohľadoch. Európska únia takisto s Africkou úniou sa musia odhodlať všetky tieto, všetkých týchto aktérov začleniť do jedného projektu, aby sa dosiahla dosiahol e, mier, aby sa dosiahli slobodné voľby, e, demokratické voľby a e, treba, aby sme mali my aj pevnú a spravodlivú politiku, pokiaľ ide o ten konflikt čo sa týka minerálov, aby teda tie sa nevyužili na to, aby sa financovali takéto zločinecké ozbrojené skupiny. A toto presne hovoríme tu aj pani vysokej predstaviteľke. Toto je naša, náš hlavný odkaz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani frunžulica. Teda pán Fronžulica, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. To, čo sa stalo v poslednom období v Konskej demokratickej republike, to je hrozné a treba to naozaj odsúdiť. Parlament sa e, rozhodol spraviť dôležitý krok tým, že ten e, volebný zákon e, schválil a vstúpil do platnosti a dúfame, že tie voľby sa v roku 2016 aj uskutočne. Humanitárna kríza v Kongu sa e, komplikuje každým dňom, ohrozená je bezpečnosť ľudí, je tam sexuálne násilie, využívanie predaja minerálov, represie zo strany vlády a tak ďalej. Naozaj to vidím, že táto krajina sa čoraz viac prepadá do chaosu. Myslím si, že je to ohrozovanie, zastrašovanie politickej opozície, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Toto treba v každom prípade zastaviť a dúfam, že Európska komisia s tým niečo spraví, že spraví e, a podnikne tie potrebné kroky, aby sa to aj stať mohlo. A pokiaľ ide o Denisa Mukwegeo, naozaj e, vieme, že nemocnica, jeho nemocnica bola predmetom útoku pár dní potom, ako on nás tu v parlamente navštívil a dúfam, že e, nedopustím, aby sa to ešte zhoršilo. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz kečtí aj. Pán kolega Marias ako prvý. Vážený pán predsedajúci. Posledné výsledky v Kongu viedli ku veľkým ťažkostiam. Ide tu hlavne o to, že chceme zvrátiť totálnu destabilizáciu. Musíme sa pozrieť na to, čo predpisuje ústava. Voľby majú byť e, v celkom presne stanovenom e, dáte opozícia veľmi prudko reagovalo, došlo k veľkým demonstráciám, ku krvi, prelievaniu, veľa mŕtvych vojenskej skupiny v Kongu, ale sledujú jeden cieľ. Ideme hlavne o využívanie bohatých zdrojov nerastov, takže ide tu o stabilnú demokraciu, ale pre nich je dôležitá manipulácia s týmito nerastami, ale je dôležité, aby mohli správovať svoje nerasty ľudia sami. Ďakujem pekne, pán kolega Marias. No a tentokrát sa nám prihlásilo práve toľko rečníkov, koľko máme času. Takže pán kolega Jakovčič ako prvý. Demokratická republika Kongo má osobitný význam pre Európu. Nie z toho dôvodu, že je to krajina, ktorá e, patrí kráľovi Leopoldovi z Belgicka, ale musíme povedať, že nám ide o dosiahnutie všetkých cieľov, ktoré majú práva ľudia v Kongu dosiahnuť. Pán Mugwebe dostal prestížnú cenu a preto je našou povinnosťou, aby sme mali politiku, ktorá by bola v súlade s týmto. Preto apelujem na pani vysokú predstaviteľku, aby riešila situáciu demokratickými prostriedkami, ako aj voľbami, pretože to sa ukáže, čo ľudia budú voliť. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. E, Rybasi, áno, ďakujem pekne. Ja sa chcem vedieť tým minerálom. Pani Mogherini, dobre, e, viete, že aj v mobile máme tie e, vzácne e, minerály, ktoré môžu napríklad z tejto krajiny tiež pochádzať. A to je pre nás e, problém, pretože to e, sú peniaze, ktoré idú do vrecka týchto ozbrojených skupín a vlastne financuje to tú persekúciu. My máme istú zodpovednosť v tejto veci v EÚ. Máme tu isté nariadenie, ktoré je v EÚ aj dobrovoľné, pokiaľ ide o pôvod týchto minerálov, či už je to ten alebo onen. A treba konať aj e, v prípade e, iných e, materiálov, ako napríklad ropa, voda a tak ďalej. Čiže <clears throat> ako je možné to, že táto, tento predpis u nás je E, dobrovoľný, keď inde má povinný charakter. A potom nestačí to dať iba na úrovni importérov, tento, e, túto povinnosť. Proste tá, ten reťazec je dlhší a treba to aplikovať na celý ten e, reťazec. Je to pre mňa škandalozné, že takto to vyzerá. Grazie Presidente. Citando uno scrittore della mia terra, Flaiano. Pekne, pán predsedajúci. Dalo by sa povedať, že v republike Kongo je e, situácia aj naďalej veľmi vážna. Konkrétne zvážme pokus o odklad volieb. Existuje veľmi veľa takýchto pokusov v bývalých kolóniách. Čiže demokracia je podľa nich vlastnou vecou, čiže nejde o to, aby sa chránili takisto práva opozície. Je tu snaha využívať prírodné zdroje. My musíme z našej strany povedať, že treba s tým skoncovať. Je dôležité, aby sme poukázali na to, aby sa tieto suroviny správne využívali. Budeme musieť slova E, nositeľa Zacharovovej ceny aj brať vážne, pretože ináč budeme iba si. Ďakujeme pekne. A teraz pán kolega Bujanano ako posledný v systéme KHDI. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto rozpráva sa nás veľmi dotýka, je tu veľmi veľa rozvírených citov, ale konkrétne, keď sa pozrieme na Talianov, ktorí čakajú, teda dôchodcov, ktorí čakajú na svoju večeru a hrajú karty. Je tu pani Morgarini, už, e, ja by som chcel povedať niečo poetické na vašu adresu vzhľadom na výsledky e, nie v Kongu, ale na Ukrajine, kde vycestovala pani Merkelová a s pánom Olanom, teda k prezidentovi Putinovi, kde sa hovorilo o mnohých veciach. No ale vidíte, že to neprivodilo vôbec nič, tak vidno, že Európa vôbec nezohráva žiadnu rolu. A tu treba povedať, že Európa prosím, zobuď sa, teda prosím sa, zobuďte sa e, všetci z toho z vášho šipko, e, spánku šipkovej ruženky. Ďakujeme pekne, pán kolega Buano. Nemáte slovo. Pán kolega no. hovorili ste pridlhom. No, posledné pozná, poznámky mm, e, neprejdú na verejnosť, pretože to nezachytili tlmočníci. Takže, pani komisárka Mogherini, máte slovo. E, Ďakujem pekne, pani, pán predsedajúci. E, máme pomerne dlhý zoznam rečníkov na dnešné popoludnie Máme celý rad bodov, máme aj bod venovaný eh, Ukrajine. Pán Bonano eh, nie je zaradený medzi rečníky eh, ohľadom Ukrajiny. Možno, že by sa mal prihlásiť a hovoriť o tom potom. Mnohí z vás ste spomenuli aj to, o čom som hovorila v úvodnom slove a to by som chcela osobitne zdôrazniť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa k nám v tomto e, zmysle pripojili. Je to veľmi e, vplyvný signál z Európskeho parlamentu, z európskych inštitúcií. Dúfam, že tento signál e, sa dostane adresátom. Hovorili ste o tom, že nie je to dôležité iba pre samotnú Konskú demokratickú republiku, ale aj pre celý región, ale aj pre bezpečnosť a stabilitu e, na celom svete. Nikdy, nikdy nebudem súhlasiť s tým, že treba sa sústrediť iba na krízu, na porušenie ľudských práv a konflikty iba v blízkosti našich hraníc, pretože aj to, čo sa deje e, na miestach, ktoré sú na prvý pohľad vzdialené, tiež ovplyvňuje globálnu stabilitu a našu e, bezpečnosť. A nie je to len naša zodpovednosť, je to aj v našom záujme. Všetci si to musíme tu uvedomiť. Chcel by som ešte zdôrazniť jednu vec, o ktorej e, ste hovorili viacerí doktor Mukwenge nám to svojho času pripomenul, ide o úlohu žien a tých obetí, ktorými sú vždy e, ženy, dievčata, stále mladšie e, e, dievčata a deti v každom konflikte. A je tu osobitný terč. Nie je to náhoda, že za každým ide o ženy, že práve ženy sú prvými obetami ozbrojených konfliktov. Môžem vám zaručiť, že nielen, že sa venujeme, a to veľmi konkrétne, tomuto e, aspektu v tomto konkrétnom prípade v Konskej demokratickej republike poskytujeme podporu obeťam, či už zdravotnú alebo právnu. Venujeme sa e, reforme e, sektora bezpečnosti a súdnictva, pretože aj toto má dočinenie s útokmi proti ženám budeme e, stále viac e, sa venovať tým prvým obeťam e, konfliktu, násilia. A všade na svete ide o ženy a deti. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, opätovne zdôrazniť, že musíme byť e, e, e, logicky vnútorne e, e, súrodí. E, aj počas udelovania Sacharovej ceny sme zdôrazňovali, že podporujeme nielen osobu, ale najmä tú činnosť, ktorú vyvíja. A e, súhlasím, že dnes musíme e, zabezpečiť ochranu tejto osobe a jej e, práci, kolektívnej práci, pretože je to napokon zdrojom nádeje pre, nádeje pre krajinu a región. Pokiaľ ide o návrh Louis Michel, dovolím si povedať, že mám plné pochopenie a urobím e, maximum na to, že po návrate e, do Bruselu e, spolu s osobitným predstaviteľom pre ľudské práva Stavrosom Lobrinidisom spoločne sa budeme venovať tomu, ako to podporiť. Taktiež plne podporujem vašu snahu preťať prepojenie medzi konfliktom a ťažbou nerastov. Viem, že rada pripravuje návrh uznesenia, na základe oznámenia komisie a osobne vám slúbujem, nemôžem samozrejme e, zaručiť, že to stačí, ale môžem e, vám zaručiť, že osobne sa o to zasadím. A u záverom by som e, chcela prejsť na taliančinu, pretože pani Kingo veľmi správne povedala, že tie umrtia, e, ktoré, e, ktorým došlo v Stredomorí včera, a nie len e, v Stredomorí, sú mimoriadne znepokojivé. Ja som informovala kolegium svojich kolegov komisárov o tom, že chcem vytvoriť osobitný orgán pre vonkajšiu politiku, ktorý bude mať za úlohu prehodnotiť našu politiku, posúdiť naše nástroje, či už z hľadiska vnútornej politiky, alebo vonkajšej politiky, s tým, aby sme venovali súvidnú pozornosť krajinám pôvodu a tranzitným štátom a hodlám predložiť to na program rokovania e, e, Európskej rady pre zahraničné záležitosti a to čím skôr. Domnievam sa, že Európska únia musí mať vôľu a politické nástroje na to, aby skoncovala s takými stratégiami. Ďakujem, eh, tragédiami. Ďakujem pekne.